dokopy aj vtedy, ak sa to aplikuje dvojitý meter. Maďarsko je členom EÚ, plní kritéria. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Grazie. Piri. Ďakujem pekne a teraz za skupinu socialistov bude to pán López Aguilar dve minúty. Gracias, señora. Ďakujem pekne, pani predsedníčka Európskej